Kolegyne, kolegovia, chcel by som otvoriť popoludnejšie zasadnutie. Som rád, že môžeme tu nami privítať nového predsedu vlády eh, Moldavska, Pavela Filipa. Srdečne blahoželám k vášmu zvoleniu. Pani Liliana Palioviči, eh, Ehm, podpredsednička parlamentu ho zastupuje, takisto aj, aj pani eh, Fodika, predsednička výboru pre zahraničné veci a európsku integráciu a, a pán veľvyslanec. Moldavsko je pre nás dôležitým partnerom, jedna z mála krajín, eh, s ktorými máme asociačnú dohodu. A sme teraz v prvom plnom roku implementácie aj teda dohody DCFTA. Ponúkli sme moldavskú európsku perspektívu. Vieme ale aj, že Moldavsko stojí pod veľkým tlakom zo strany Moskvy Eh, je to iný, eh, jemnejší tlak než v prípade Ukrajiny, ale nie menej nebezpečný. Zároveň vidíme, že sú tu veľké eh, problémy, pokiaľ ide o vnútornú situáciu. Je treba, aby sa zomkli pro európske síly v krajine po tých nezrovnalostiach na jeseň minulého roka a ja dúfam, e, že vláda, ktorej e, želám e, dlhé trvanie, želám si, že táto vláda bude mať dosť času na reformy a nebude preušená vo svojej práci predčasnými voľbami a že sa podarí aj eh, eh, pokiaľ ide o tých, ktorí eh, si mysleli, že sa nebudú zainteresovávať do práce vlády kvôli udalostiam minulého roka a volanie vtedajšej vlády časami pre európskych síl, že sa to všetko vyriešia, že osobné otázky nebudú zohrávať tú najdôležitejšiu úroveň, úlohu. Zároveň je potrebné aby e, tie posled, potrebné kroky, ktoré ste slúbili, ktoré e, súvisia s prijatím e, zákona o O, prokura- o službách prokuratúry, že bude dobre fungovať v praxi. rozhodnutie e, ústavného súdu e, ohľadom e, verného hlasovania, teda verejnej voľby predsedu, aké to bude mať, aké to bude mať dopad. My teda veríme, že teda toto eh, bude mať hlboké eh, dôsledky na stabilitu vašej vlády. Takže srdečne ďakujem a máte slovo. Eh, ďakujem pekne. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi predsedovi Brokovi za to, že mi dáva príležitosť popísať eh, priority, eh, ktorými sa eh, zaoberá moja vláda. Výbor AFED sa veľa krát preukázal ako priateľ Moldavska a stanoviska Európskeho parlamentu v novembri 2014, pokiaľ ide o ratifikáciu a, a, do, asociačnej dohody, um, boli veľmi dôležité. Takisto uh, sa umožnila uh, umožnilo úplne vízového režimu pre mnohých obyvateľov Moldavska. Toto všetko je uh, dôležité aj uh, pokiaľ ide o článok 49 uh, našej zmluvy a všetko sa to udialo v čase, kedy uh, E, Republika Moldavsko mala byť e, potrestaná e, za európsku cestu, ktorú si zvolila vo voľbách. Ale boli aj iné faktory, ktoré tu zohrávali svoju úlohu. My samozrejme pociťujeme ešte dopady týchto minulých udalostí, ale celkom nezávisle od prekážok, ktoré budú stáť na našej ceste, chceme ísť naďalej týmto e, smerom. Naša vláda je dostatočne odhodlaná e, pretovať do praxe demokratické reformy a prinášať pozitívne e, zmeny do života našich občanov, realizovať asociačnú dohodu a dohodu o voľnom e, obchode. Toto je dôležité pre našu krajinu a pre konsolidáciu našich inštitúcií. Stal som sa premiérom v čase, kedy by bolo e, vlastne jednoduchšie vzdať sa takéto úlohy a e, prenechať ju iným. Napriek tomu spolu s môjim tímom vo vláde chceme prevziať našu zodpovednosť aj za e, urobené chyby, ale aj za budúcnosť našej krajiny. Predsa vzali sme si, e, že sa nenecháme ovládnuť e, udalosťami. Chceme byť vládou, ktorá opäť postaví Moldavsko na nohy. Včera sa konalo druhé zasadnutie asociačnej rady medzi Moldavskom a EÚ. Na tomto zasadnutí sa zúčastnila aj e, teda vysoká predstaviteľka pani Mogherini, aj komisár e, Hahn. Bol to vysoko e, konštruktívny dialog, ktorý sa tam konal. A je to pre nás veľmi dôležité. Bol to dôležitý test našich možností zmobilizovať sa a v krátkom čase priniesť aj výsledky. Ehm, chcel by som vám teraz eh, stručne popísať priority našej vlády na tento rok a potom eh, spomenúť konkrétne kroky, ktoré eh, chceme prijať. Chcem sa vedriť k investíciám a vymeniť si s vami pár myšlienok, pokiaľ ide o vzťahy medzi Moldavskom a EÚ. Priority sú celkom jasné, dajú sa zhrnúť do troch hlavných cieľov Chceme podporovať stabilitu eh, v politike, podporovať dialog medzi spoločnosťou a eh, politikou, makroekonomickú stabilitu, eh, spolupráca s Medzinárodným menovým fondom a aj realizácia demokratických reform, ktoré sú veľmi dôležité. Tento výbor a celkovo Európsky parlament, ako som už povedal, patria k najdôležitejším partnerom eh, Moldavskej republiky. A aj teda pokiaľ ide o januárové uznesenie, kde ide o asociačnú dohodu, aj teda Gruzinská, Moldavská, Ukrajiny, priority a kroky vlády, ktorej predsedám, sa budú zaoberať všetkými eh, obavami, ktoré sformulovala politická opozícia, aj občianská spoločnosť, aj naši partneri. Obzvlášť je dôležité, že opatrenia, ktoré sme si predsa vzali, budú reagovať eh, na eh, určité danosti, aj pokiaľ ide o našu vládu, aj parlament. Sme si vedomi e, toho, ako to vyzerá s väčšinou. E, dôležité e, bude príjmanie aký komunitér. To nám pomôže dostať sa z tejto zložitej situácie, v ktorej sa momentálne nachádzame. Proti tomu nemôže, myslím, ani protestovať politická opozícia. Musíme spoločne uvažovať. Samozrejme, to patrí k ťažkým úlohám, ktoré sú pred nami, ale naše úlohy sú jasné a tiež e, je jasné, že ich e, treba e, riešiť naliehavo. K ciele k inštitucionálnych reform sa nám podarí dosiahnuť. Budeme musieť teda pracovať na reforme justičného systému, podporovať demokratizačný proces No a teraz e, stručne k druhému bodu e, môjho e, prejavu ku konkrétnym výsledkom, ktoré sa nám podarilo doscieliť, odkedy sme vo vláde. V prvom rade politická stabilita. Táto vláda má solidnú väčšinu v parlamente a samozrejme vieme, že situácia krajiny je zložitá a sme pripravení pomerne intenzívne pracovať a rýchlo zrealizovať asociačnú e, dohodu. Už e, v prvých dňoch sme e, prijali konkrétne kroky, kde ide o štátne inštitúcie, ale aj dialog s občianskou spoločnosťou. Demonstranti tiež nastolili svoje požiadavky a to, tie patria tiež k našim prioritám, už na nich pracujeme. Eh, generálny prokurátor eh, zložil svoju, svoju prácu, eh, potom sa musíme zabrať aj bankovým systémom. A ja som toho názoru, že občianská spoločnosť musí zohrávať dôležitú úlohu vo všeobecnom záujme. V Moldavsku máme občianskú spoločnosť, ktorá sa môže podielať na procese rozhodovania, musí tak aj robiť. Samozrejme sú aj mechanizmy na jej zainteresovanie do e, procesu rozhodovania od e, vypracovania až po realizácie. Avšak e, vláda aj občianská spoločnosť sa musia obzvlášť sústrediť na to, aby sa tieto vzťahy skonsolidovali. Preto musíme zreformovať určité mechanizmy, na to, aby eh, takéto niečo umožňovali a aby eh, sa mohli zrealizovať jednotlivé ustanovenia asociačnej dohody, je dôležité, aby sme eh, sa mohli opierať o platformu občianskej spoločnosti. Ja myslím, že táto môže zohrávať dôležitú úlohu. Ide tam o know-how, expertízu, ale nie len to. Eh, stretli sme sa eh, na úrovni zastupcov EÚ a Moldavska. Eh, diskutovali sme o realizácii asociačnej dohody. A teraz ešte by som chcel povedať pár slov k dôvere, ktorú musíme v občanoch obnoviť. Tu je veľmi dôležitá komunikácia a otváranie sa voči občanom. Toto je naozaj v stredobode našej práce našej vlády chceme takto eh, pracovať eh, v teréne. Zorganizovali sme eh, zasadnutia s členmi výkonného výboru. Napríklad v rovnakom duchu sme vytvorili parlamentnú skupinu, pokiaľ ide o osobitný autonómny štatút Otázka. Tiež e, ide o to, že chceme podporovať e, rozmanitosť e, spoločnosti, podporovať menšiny, medzikultúrny dialog. A ešte ďalšia téma, na ktorú sme sa sústredili v posledných týždňoch, išlo o budovanie dobrých základov pre naše inštitúcie, aby sa mohli skonsolidovať štátne e, inštitúcie. Došlo aj k zmenám e, v audiovizuálnom e, zákone. Na miesto 5 je teraz, sú teraz dve licencie na osobu, potom E, robíme zmeny v oblasti e, obnoviteľných e, zdrojov energií a aj dohody o voľnom obchode a asociačnej dohody. Mm, postupujeme, myslím, rýchlo. Tu je dôležitá aj politická vôľa pri realizácii týchto bodov a rozhodujúcich reforiem. Vo februári sme eh, u nás mali eh, eh, hodnotiacou misiu Medzinárodného fondu. 1. marca sme predstavili s komisiou cestovnú mapu s prioritnými bodmi, ktoré sa musia zrealizovať 31. júla. Tam nájdeme odporúčania partnerov, ale aj požiadavky občianskej spoločnosti. A z tejto cestovnej mapy E, ktorú podpísal e, premiér, ale aj predseda parlamentu, e, vyplýva, že preberáme zodpovednosť a stojí za ňou parlamentná väčšina. Na záver, vážení poslanci a poslanky, nechcel by som predstaviť moje plány, pokiaľ ide o vzťahy medzi Európskou úniou a Moldavskom. Už som povedal, že e, e, povedal to, čo e, musíme urobiť a že je jasné, čo musíme urobiť, ale rozhodujúca tu bude aj podpora EÚ pre úspech našich, nášho reformného úsilia. Hospodárska integrácia z EÚ je pre nás zásadným cieľom, je veľmi dôležitá pre naše vzťahy a je Eh, to, to, eh, za čo sa budeme eh, silne zasadzovať. Ale samozrejme musíme byť re, realistickí, musíme si jej zaslúžiť dôveru. A ešte by som sa vrátil k rozhodnutiu ústavného súdu našim cieľom je politická stabilita. Ja osobne musím povedať, že keď e, padlo tohto rozhodnutie, e, veľmi nás prekvapilo. Myslím, že e, ktokoľvek, kto je premiérom, sa neteší, keď v takejto situácii musí v danom roku viesť volebný boj o Eh, post eh, prezidenta, ale vychádzam teda z toho, že toto rozhodnutie je jednoznačne fundované, že sú pre ne argumenty, ale budem sa teraz sústrediť na pozitívny aspekt eh, prezidentské voľby cez parlamentnú platformu boli vždy niečím, čo mm, predstavalo potenciál vzniku krízy. Nebolo vždy jednoduché E, toto. No a priama voľba znamená, že tu nemôže dôjsť e, k žiadnej e, kríze. Nemôže to byť niečo, čo bude vynútené novými predčasnými voľbami. Bolo by dobré, keby teda všetko mohlo prebiehať cez parlamentnú platformu a my sa budeme snažiť e, sústrediť sa na konkrétne veci, a teda celkom e, konkrétne ja na úlohy e, kabinetu premiéra. Teším sa na vaše otázky a na otvorený dialog s vami. Ešte raz chcem e, však zopakovať, že naša vláda a parlamentná väčšina e, že sme pripravení e, bez meškania vykonávať reformy, ktoré by zlepšovali život našich občanov a pomohli znovu získať dôveru v nás. Asociačná dohoda a dohoda o voľnom obchode predstavuje základ pre realizáciu týchto cieľov. Ďakujem za pozornosť. Yeah, <clears throat> Ďakujem, pán premiér. Máme tu niekoľko prihlášok do diskusie. Pán Preda ako prvý. Je to veľké prekvapenie, že sa hlási. Ďakujem, pán predseda. Pán premiér, vítam vás tu medzi nami v našom výbore, vo výbore AFET Európskeho parlamentu. Mimochodom, tu v sále je prítomný ešte niekto, pani Jasando, ktorá sa takmer stala premiérkou, ale ju odmietla vaša koalícia, pretože ohlásila, že bude bojovať proti korupcii. Takže moja otázka sa týka presne tohto bodu. Čo robíte? A vy a prečo ste vierohodnejší ako bojovník proti korupcii pre vládnu koalíciu. Adrian Kanto bol takisto už medzi nami. Aj jemu sme položili tú otázku, čo robíte vy a vaša strana proti korupcii, ako tam vyzerajú, e, ako vyzerá e, vplyv Platoniuku. Platoniuka. Ehm, čiže ak sa chcete integrovať do EÚ, je potrebné riešiť aj vplyv týchto Eh, oligarchov, aby pri ďalších voľbách už nemali dosah na udalosti títo oligarchovia. A ktoré inštitúcie Moldavska podľa vás dnes sú nezávislé a nie sú kontrolované vôbec oligarchami? Ďakujem. Ďakujem eh, za túto otázku. Pán, eh, ďakujem za slovo. Pán premiér, vítam vás srdečne E, medzi vami, medzi nami. My sme už mali e, bilaterálne stretnutie a teraz sa vidíme tu vo výbore. Moldavsko je dôležitá krajina pre Európsku úniu. A keď sa pozrieme na to, čo sa udialo za posledné dva roky, napríklad bola podpísaná asociačná dohoda, vízová liberalizácia, zóna voľného obchodu a dodávam ešte, že Republika Moldavsko je najväčším príjimateľom tak povediac, európskych fondov na hlavu. Takže na týchto udalostiach a e, číslach vidíme, e, že tento vzťah je dôležitý. Európsky parlament urobil všetko, čo bolo v jeho možnostiach pre Moldavskú republiku a budeme to robiť aj naďalej. Stabilita je potrebná, o tom nie je sporu, ale Eh, je potrebné aj niečo začať budovať. Máte teraz dobrú, dobrý základ a tie veci, ktoré boli odštartované ako legislatíva, to všetko vítam, všetko, čo bolo schválené parlamentom, ten legislatívny balík, ktorý bol schválený, to vítame, ale toto všetko sa musí teraz ešte implementovať a to nie je jednoduchá úloha. Vy sa nachádzate teraz v takej jednosmernej ulici, tak povediac, už nemáte inú možnosť iba ísť dopredu. No a teraz to uzavriem a poviem ešte, že ľudia musia byť na prvom mieste. Najjednoduchšie je teraz čo najrychlejšie implementovať asociačnú dohodu krok za krokom, tak ako ste si to aj naplánovali. Máte na to časový plán, ktorý ste predložili Európskej komisii, takže to treba robiť. Ďakujem. Bohužiaľ mimo mikrofón. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. V predchádzajúcich rokoch sme počas jednoho mítingu v Kišineve boli informovaní o neuveriteľnom korupčnom prípade, Eh, kde išlo o obrovskú sumu peňazí, ktorá sa doslova vyparila z centrálnej banky. Čo urobíte, aby ste odstránili podobné problémy, podobné prípady korupcie a aby ste zabezpečili, že títo eh, pachatelia neostanú beztrestní? Ako by ste popísali eh, súčasný bezpečnostný stav v Podnestersku? bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem. Pán premiér, chcem sa spýtať, ako podľa vás vyzerá teraz váš vzťah s Ukrajinou? Aká praktická e, spolupráca prebieha napríklad na hraniciach? A ako e, je to s hranicou Podnesterska? No a druhá otázka z mojej strany sa týka tiež Podnesterska. Máte nejaký špecifický plán, ako reintegrovať Podnestersko? E, chcete to urobiť? Ako? Pred pár rokmi sme videli konkrétne pokusy, snahy, ale chceme vedieť, aká je situácia a či vidíte a ako vidíte budúcnosť Podnesterska, pretože ak chcete, aby vaša budúcnosť bola v EU, tak je kľúčová k tomu budúcnosť tohto regiónu. Ďakujem. Hm. Zasa mimo mikrofón. Ďalšia rečnička. Ďakujem. Hovorí pani Harms, ja som Kišinev pred pár týždňami navštívila s kolegami z EP a bola som zhrozená, úprimne povedané, ehm, z tých rozhovorov v Kišineve. Chcela by som vedieť, od vás, čo si myslíte o vzniku vlády. Myslíte si, že spôsob, akým vznikla vláda, je akceptovateľný? Mnohí občania, najmä proeurópsky občania, nám povedali, že tento postup bol naozaj nehodný demokracie. No a chcem takisto sa pripojiť k tej otázke, ktorá sa týkala tej krádeže storočia, tá obrovská suma peňazí, ktorá zmizla, dlho sa to už vyšetruje. Viete nám k tomu niečo povedať? boli na tom, eh, podielajú sa na tom európske banky, hrajú určitú úlohu v tomto prípade. Ste ochotní zapojiť do vyšetrovania Eurojust? Eh, viete vôbec niečo povedať o stave eh, tohto prípadu? Pretože toto počas tých našich rozhovorov v Kišineve bola všade prítomná téma, tento prípad pretože tam ľudia hovorili, že e, sú síce proeurópskych, chcú Európu, ale s tým je nezlučiteľné krytie takéhoto škandálu. Čiže naozaj ten škandál sa musí vysvetliť. Dnes ráno som počula, že ústavný súd zmenil podmienky e, pre prezidentské voľby. To znamená, že prezident bude teraz opäť volený priamo, tak ako to bolo do roku 2001 a zároveň sa ale aj podmienky na kandidovanie zmenili. Čiže kandidát musí preukázať niekoľko rokov ako občan Moldavska a ako človek, ktorý žil v Moldavsku a musí mať viac ako 40 rokov. A ja sa pýtam, či to nie je opäť zasa ďalší krok ústavného súdu, ktorý dokazuje, že inštitúcie v Moldavsku sú politicky kontrolované je to dôkaz toho, že inštitúcie nefungujú nezávisle. Ďakujem. Mimo mikrofón. Ďalší rečník. Pán premiér, ďakujem, hovorí pán Schaffhauser. Chcem povedať, že som bol v Dombase a myslím si, že Donbass patrí do kultúry Ruska, ale s Moldavskom je to trošku inak. E, Moldavsko podľa mňa má západnú minulosť a preto patrí e, k západnej Európe. Už cár kedysi mal v úmysle e, Moldavsko integrovať do ruského impéria. A vzhľadom na to ja chápem, že chcete patriť do EÚ, ale je potrebné sa držať určité, určitých kritérií, ale tieto kritéria ako transparentnosť, dobré riadenie, um, tam musíte ešte veľa dobiehať. Samozrejme, tie kritéria musíme aplikovať aj my u nás doma. Ale chcem poukázať na jednu dôležitú vec. Ak chcete uh, mať jedného dňa uh, miesto v EÚ, tak je potrebné, aby ste boli určitým mostom ja som z Alzaska a ja poznám veľmi dobre kultúru mostov. No a tu by ste sa vy mali snažiť vlastne e, udržiavať aj dobré vzťahy s Ruskom a byť takým premostením smerom k Rusku. Aj Rusko je prítomné a je súčasťou Európy. Najhoršie by bolo, keby ste urobili to, čo sa urobilo v Ukrajine, teda že by ste namiesto mosta sa stali hranicou alebo priepasťou. E, v, Rusk- pardon, v Ukrajine teraz dochádza k úplnému zlyhaniu ale um, môžete mi veriť, že to nezaplatí Európska únia. Rusko bude niesť tú škodu zlyhania na Ukrajine. Takže uvedomujte si túto dimenziu. Um, súhlasím s vami, vy patrite na tú stranu u Európskej únie a, a, a takže zostaňte na tej strane Veľkej Európy. Buďte tým premostením a ostaňte neutrálni, pretože to je najlepší spôsob, ako e, zmierňovať napätia v konfliktoch. Ďakujem. Opäť bez mikrofónu. A teraz Front National vyriešil celý svet. Donbass patrí Rusku, Moldavsko môže ostať neutrálne, ale patrí do Európy. To sú vynikajúce e, vyhliadky pre túto krajinu, hovorí pán Galer. Pán premiér, e, ja si myslím, že tu ide najmä o to, aby občania začali konečne vkladať dôveru v štátne inštitúcie a aby nemuseli žiť s podozrením, že je tam nejaká fasáda, e, za ktorou e, sa riešia veci. Občania musí mať so všetkým priamu skúsenosť. Spomínal sa tu ten obrovský škandál, um, s tými peniazmi v centrálnej banke. No a ja sa pýtam v tejto súvislosti, ako je to s vlastníctvom, uh, s majetkovými pomermi v krajine, komu patria banky v Moldavsku, ako je to s akciami a tak ďalej. To by bolo veľmi prínosné. Uh, zvýšilo by to transparenciu, keby vláda sa postarala o to, aby boli zverejnené majetkové pomery a vlastnícke pomery v moldavských bankách. Aby sme vedeli, či sa niečo presúva offshore. Eh, spomínali ste audiovizuálny priestor. Na miesto 5 licencií môže mať jedna osoba, teraz už len dve licencie. Ehm, to ste spomínali. Ja mám eh, dojem, že decentralizačný proces v mediálnej oblasti doteraz sa ešte nedostavil. Um, ako chcete dosiahnuť, aby sa objasnili, stransparentnili vzťahy v um, mediálnej oblasti u vás a uh, spomínali ste aj uh, Gagauziu, ako by ste popísali uh, činnosť Ruskej federácie v tomto regióne. Mm, je príznačné, že proruské strany v krajine majú takú vysokú podporu. To sa dá vysvetliť iba tým, že preeurópske strany v Moldavsku nepreukázali dobré výsledky. A to je poľutovania hodné, pretože rúsky spoločenský model nemá veľa atraktívnych črt, ktoré by mohli pritiahnuť ľudí. Ďakujem. Pani Frunzulika, nech sa páči. Pán Frunzulika, nech sa páči. Ďakujem. Ja budem teraz e, pokračovať v oficiálnom jazyku Rumunska a Moldavskej republiky. Vítam vás, e, pán premiér, som rád, že ste medzi nami. Moldavská republika, ako je známe, svojou geografickou polohou, tradíciami, kultúrou, jazykom je európskym štátom a patrí Európe a nie k Eurázii. A, a potrebuje teraz stižiadostivý reformný program, sociálne reformy a rôzne iné reformy. A zároveň, pán premiér, konštatujeme, že um, propaganda bývalého sovietskeho zväzu a ruská propaganda rozširuje určité mystifikácie, a to vidíme nie iba v Moskve, ale v rôznych iných častiach Európy, mimo iného aj v Moldavsku. Um, napríklad to, že um, Moldavčania sú Slovania, napriek tomu, že vieme, že majú rumunské korene. A to, že sa ešte stále prekrucujú dejiny Moldavska a celého regiónu bez Arábie, e, tak e, ja konštatujem, že to sa deje dokonca v školskom systéme Moldavska. Ja si myslím, že by sa malo robiť niečo proti tomu, proti týmto mýtom, proti tomuto zamernému rozširovaniu kultúrnych mýtov v Moldavsku. A e, myslím si, že je dôležité, aby sme reformovali nielen školstvo v tomto ohľade, v tomto aspekte, ale e, aj deti v Podnestersku e, sa teraz nemôžu učiť po rumúnsky vo svojom rodnom jazyku. To je takisto veľmi závažná vec. No a ešte sa chcem spýtať, pán premiér, občania Moldavska, e, a keď nevedia, odkiaľ pochádzajú, E, tak ako majú vedieť, kam smerujú? Možno by e, im mal niekto vysvetliť, že v EÚ sa budú mať oveľa lepšie ako v Eurázijskej únii pretože teraz sa tam rozšíruje propaganda, že v Sovietskom zväze sa žilo oveľa lepšie ako teraz a ľudia musia pochopiť, že je to naopak, že teraz sa majú lepšie, že ich dôchodky sa zvýšia, že sa po hospodárskej stránke budú mať lepšie v Európskej únii. Ďakujem. Bohužiaľ bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Dovolte, aby som vás privítal v Bruseli a vítam celú vašu delegáciu, medzi inými aj ministra zahraničia. A takisto vítam veľkú delegáciu z parlamentu. Domnievam sa, že teraz prebieha určitý moldavský týždeň v Európskom parlamente. Viedol som s vami veľmi otvorené rozhovory začiatkom februára keď sme sa stretli v Kišineve. A veľký dojem na mňa urobilo vaše odhodlanie pokračovať v reformnom kurze. Vy ste vtedy nevyzerali veľmi optimisticky, teraz vyzeráte oveľa lepšie, teraz, keď vás vidíme v Bruseli. Vidíme, že súčasná koalícia um, pracuje podľa slubov, vy ste povedali, že už ste niektoré veci implementovali. Nie všetky, ale niektoré. Vítam Moldavsko, ktoré sa opäť vracia na reformnú cestu. To je pre vás veľmi dôležité. Nemáte inú alternatívu, ako ste povedali veľmi správne. Ehm, vaša krajina nemá inú budúcnosť. Ja dúfam, že vaša budúcnosť bude len európska. Ja oceňujem veľmi tú prácu, ktorú ste už zrealizovali, najmä ten plán, ktorý ste predložili. A niektoré veci sú už zrealizované. Chcem zdôrazniť niektoré, napríklad eh, reforma administratívy, eh, uvedenie do úradu nového guvernéra Centrálnej banky, nový zákon o prokuratúre a podobné veci. A ja dúfam, že tento plán bude implementovaný ešte o mesiac až dva skôr, ako sa teraz plánuje. To je veľmi dôležité pre nás, pretože EÚ a Moldavsko sú partnery. Pán premiér, keď ste teraz tu, chcem zdôrazniť, že najdôležitejšie pre Moldavsko e, je dosiahnuť dohodu s MMF. E, v Kišineve MMF odišiel e, z zasadnutia a ale e, rokovania o novej dohode by mali prísť čo najskôr. Toto je naozaj, to má zásadnú dôležitosť a ja by som chcel vedieť, ako to vidíte, um, ako kedy táto dohoda bude môcť byť zrealizovaná. Čím skôr, tým lepšie podľa mňa. Želám vám s tým veľa úspechov. My sme sledovali vývoj v Moldavsku trochu so sklamaním v nedávnej minulosti a ja dúfam, že sa veci už zmenia. Ďakujem. bez mikrofónu. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Pán premiér, Moldavsko potrebuje proeurópsku vládu. A to bude mať veľa e, pozitívnych účinkov pre ľudí, keď sa Moldavsko priblíži k EÚ. Ale e, vláda je pre, proeurópska iba vtedy, keď naozaj e, implementuje to, čo hovorí a keď e, podpíše asociačnú dohodu medzi EU a Moldavskom. E, všimol som si, že ste schválili plán pre implementáciu asociačnej dohody a vidím, že na prvom mieste je boj proti korupcii vo vašom pláne. No a ja mám jednu konkrétnu otázku. Čo urobíte preto, aby ste zlepšili fungovanie výboru e, pre integritu a, a, a ako vyzerajú e, plány tohto výboru, pretože vieme, že tá implementácia je vždy najdôležitejšia. No a takisto podvody v bankovom systéme, to spomenuli viacerí poslanci. Tu je potrebné podľa mňa urobiť tri veci. Je potrebné nahradiť škodu do posledného centu a potom je potrebné um, konečne niečo urobiť s, tým, s tými zastavenými vyšetrovaniami a možno by ste mali spolupracovať e, s inštitúciami Európskej únie, pretože tie majú už skúsenosti s vyšetrovaním prania špinavých peňazí, daňových únikov a tak ďalej. Čiže pýtam sa, čo urobíte pre náhradu škody, po druhé, ako chcete spolupracovať a po tretie, čo chcete urobiť, aby sa obnovila dôvera zahraničných investorov v bankový systém Moldavska. No a čo urobí urobíte preto, aby sa zlepšil e, systém bankovej, bankového dohľadu. Takéto udalosti a prípady sa už nesmú opakovať. Je dobré, že sa vymenil guvernér Centrálnej banky, ale zodpovednosť za dohľad a politická nezodpovednosť, to sú veci, ktoré sa musia garantovať. No a ešte by som rád vedel niečo o e, hospodárskej situácii. E, vidíme, že mena e, stráca na hodnote. V Moldavsku je najvyššia inflácia za posledných 7 rokov a zahraničných investícií ubúda. No a to sú všetko faktory, ktoré sa kombinujú a obávam sa, že sa zhorší celková situácia verejných financií. No a potom budeme svedkami aj toho, že bude ubúdať pracovných miest. Bez mikrofónu. President. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán premiér. V prvom rade chcem povedať, že vás tu vítam. Nebudem teraz ani zachádzať do nejakej politiky EPP SAD vzhľadom na nedávnu minulosť Republiky Moldavsko, pretože ak by sme to mali trošku opísať širšie, eh, tak eh, by sme mohli povedať, že božské sú obidve politické rodiny, obe mali svoje vízie a eh, na obidvoch stranách sú aj zásluhy a určite na obidvoch stranách bola tá situácia ovplyvnená. Ale čo sa teraz e, deje. Žiadna krajina v Európskej únii nemá väčší záujem na územnej celistvosti e, ako Rumunsko, teda územnej celistvosti Moldavska. Takže to treba aj pochopiť, pretože nesmú tu vznikať nejaké legendy a šíriť sa mýty. No a k tomu, čo ste si vy naplánovali, Kolegovia to už spomínali, je tu ten plán a potom ešte mám otázku. Takže zákony o Národnej banke, aké má kompetencie, ako to vyzerá s kritériami pre voľbu guvernéra, kedy sa tento balík zrealizuje. A druhá otázka, eh, spomínali sa tu tie obrovské podvody, eh, pokiaľ ide o proporcie Takže dá sa to trošku... Eh, a kedy sa to počíta s nejakými prvými výsledkami tohto enormného škandálu? Lebo eh, v podstate je v hre aj politická dôvera občanov v eh, republiku. No a potom mnohí partneri hovoria o agresívnom externom financovaní niektorých politických strán, ktoré majú priamy vplyv na národnú bezpečnosť. Čo presne vaša e, vláda tu plánuje, aby odborala takéto bezpečnostné rizika, to patrí k tej hybridnej vojne, ktorú v Európe poznáme, ale možno niekedy si ju nechceme priznať, aspoň niektorí z nás. No a ešte chcem niečo povedať, chcem vám zažela, ža, zaželať veľa úspechov nie preto, že by ste mali problémy s politickou rodinou, ale alternatívou vašej vlády, alternatíva je veľmi jednoduchá, predčasné voľby a ak by sme sa teraz oddávali tejto ilúzii predčasných volieb, tak by to bolo víťazstvo socialistickej strany, No a potom e, oni chcú vlastne vypovedať asociačnú dohodu, takže treba to vnímať trošku rozumne, treba byť trošku predvídavý, no a treba to vnímať možno aj trošku vyváženejšie e, tú situáciu Kišiňovu. Ďakujem. Pani Nikolaj. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja patrím e, k tým málo ľuďom, ktorí vítajú to, že Republika mal má svoju vládu. A vy ste možno premiérom poslednej šance a predčasné voľby to by mohlo mať katastrofálne výsledky pre európsky vývoj krajiny, takže prajem vám veľa úspechov a mám otázku. Rozhodnutia ústavného súdu podľa mňa, teda ako podľa právničky, je to možno trošku prekvapivé tento, e, toto rozhodnutie, ale dobre, musíme ho akceptovať. A čo myslíte teda časovo k týmto e, prezidentským voľbám? Tiež to veľmi závisí od toho, ako rýchlo budú pokračovať reformy, ktoré sú nesmierne dôležité. Vy ste s tým už začali a naozaj to veľmi vítam a vítam vašu Eh, odhodlanosť, ale chcela by som sa opýtať, či ste sa zamysleli aj nad tým, aké to bude mať dopady, keď bude zvolený prezident, ktorý bude teda z iného tábora. A my sa celkom dobre vyznáme ako Rumúni, čo to znamená. Takže ja si nemyslím, že by sme e, mali viesť túto vojnu politických rodín, mali by sme Moldavsko podporiť na jeho európskej ceste. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán premiér, srdečne vás vítam v Európskom parlamente. Ako e, predstaviteľ maďarskej menšiny v Rumunsku a ako verejná osoba som aj predseda Národnej maďarskej rady v Transilánii. Chcem vás ubezpečiť eh, aj eh, za maďarskú komunitu, že váš boj proti korupcii podporíme aj vo vašej práci ako premiér. Vy ste naozaj poslednou šancou Moldavská dneška. A moja otázka teda znie. Čo sa týka rumunskej identity, aj moldavskej. Mm, viem to veľmi dobre. Srbsko napríklad spochybňuje rumunskú identitu Valachov. Rusko neuznáva rumúnsku identitu občanov Moldavska a, a Republiky Moldavska. A, aká je teda realita? Pretože sú tu unionistické hnutia v Rumunsku a my vás vnímame ako skutok. No a to potom ovplyvňuje naše činnosti a našu snahu podporiť vás podporí vás ešte viac po vašej ceste do Európy. Je veľmi dôležité, aby sme vnímali nielen históriu, ale aby sme sa pozerali aj do budúcnosti. Ak niekto pôjde ďalej e, týmto smerom, e, potom je tu národná jednota, aj keď sme v dvoch krajinách v Európe. No a v neposlednom rade otázka k situácii menšín v Moldavsku. Pre nás Maďarov je to eh, model, je to dobrý príklad, táto autonómnosť gagauská. Takže ako to tam vyzerá? Ako to vyzerá s ruskými menšinami v Moldavsku? A ako to vyzerá potom s, s ortodoxnou církou? E, viem, že je tam e, určitá, e, určitý rozpor, určitá schizma, takže ja som tiež človek církvy, je tam teda promoskovský prúd a potom sú tam tí, ktorí sú skôr za, tý, za tou rumunskou ortodoxnou církvou. No a potom si môžeme položiť otázku, že čo to e, znamená, aký to bude mať dopad na národnú jednotu Republiky Moldavsko. Ďakujem. answer everything. Stimați parlamentári, ținem pri... Vážené poslankyne a poslanci, v prvom rade vám srdečne ďakujem za vaše príspevky diskusii a ďakujem vám aj za otázky, ktoré ste mi položili. Pokúsim sa zareagovať dať odpovede na veľkú časť otázok, ktoré som dostal. No a najprv by som rád ešte raz zopakoval, že som rád, že som tu. Celý vládny kabinet si uvedomuje situáciu v Republike Moldavsko a e, vieme aj to, aké je dôležité E, zohľadniť všetky tie e, udalosti, ktoré nás dostali do tejto situácie a teraz naozaj nastal čas, e, v ktorom je mnoho sklamaní aj v zahraničí. No a ako som už povedal, našim hlavným cieľom, hlavným cieľom vlády je opätovne si získať dôveru občanov, dôveru občanov aj v štátne inštitúcie, v politickú triedu. No a potom je dôležité, aby aj naši externí partnery v zahraničí e, opäť e, nám dôverovali, aby sme mohli pokračovať na európskej ceste. Keď hovorím o európskej ceste, viete, že si to uvedomujem a nehovorím to len tak, že e, je to presvedčenie. A nedá sa k tomu pristupovať populisticky, takže naozaj vás prosím, aby ste posudzovali podľa zrealizovaných krokov a tu by som si dovolil sformulovať takú e, prozbu na okraj. Prosím vás, aby ste nepríjmali ešte e, nejaké, nevynášali súdy, než dokončíme svoju prácu. Sme nejaký čas vo vláde a prosím vás, aby ste nás súdili podľa našich skutkov, alebo teda e, strom podľa ovocia. Takže k oligarchi, oligarchizácii politikov, to sa tu spomínalo, aj mená sa tu spomínali a e, patria k rovnakej politickej formácii. No musím povedať, že moja vízia, aj vízia môjho týmu je taká, že nechceme len zmenu politikov a strán, aby sa riešili problémy. Problémy sa dajú riešiť cez rôzne aktivity, e, skutky, systémové zmeny, a zmeny v politickom systéme. A preto chceme pracovať na konkrétnych veciach a nepostupovať príliš, nepostupovať príliš e, všeobecne. E, existujúce problémy treba identifikovať korektne, zasadiť sa za Republiku Moldavsko v politickej činnosti a tak sa dá, nájdú aj vhodné riešenia. A ja by som tú otázku sformoval trošku inak. Ide o zabezpečenie nezávislosti politických strán No to nemusí mať vplyv na vízie, že by sme sa teraz eh, vzťahovali iba na jednu osobu alebo úzky okruh osôb. Jedno z tých dohodnutých riešení bolo financovanie, verejné financovanie politických strán. Je tu zákon o štátnom rozpočte týkajúci sa návrhu rozpočtu na rok 2016 a sú tam na to vyčlenené prostriedky práve na financovanie politických strán. A myslím, že toto je to správne riešenie pre nezávislosť politických strán a nemali by závisiť od jednej osoby alebo od okruhu osôb, pretože potom samozrejme môžeme hovoriť o oligarchizácii a o ovplyvňovaní štátu jednotlivcami. No a ešte poviem niečo o tom, ako bola táto vláda zvolená do funkcie Nebolo to jednoduché, ale môžem sa veľmi stručne e, vyjadriť. Vláda je v sú, bola teda ustanovená v súlade s ústavou, so zákonmi, bolo tam väčšinové hlasovanie v parlamente, 57 poslancov a zrýchlenie e, teda investitúry znamená teda to neznamená, že to je dostatočný základ na kritiku, ktorá tu bola vznesená. No a k Podnestersku. A pokiaľ ide o vzťahy s Ukrajinou, jedna vec je dôležitá. Predseda? Pán Van Orden. Pán Van Orden. Prosím, uh, utište sa. Takže vzťahy eh, s Ukrajinou a s Podnesterskom. Áno, eh, to je príležitosť pre Republiku Moldavsko boli tam už aj e, schôdzky a hovorili sme o konkrétnych bodoch. A myslím, že potrebujeme malé krôčiky. Politika malých krôčikov môže priniesť výsledky, ktoré sme si spoločne predsavzali. A koncom apríla bude schôdzka 3 plus 2. A v máji potom by sme mali mať jasno v tom, či bude možná schôdzka 5 plus 2. No a čo sa týka vzťahov s Ukrajinou, je tu plán spoločnej hranice, čiže spoločnej ochrany hranice. A to je téma, ktorá je predmetom diskusie a myslíme si, že má potenciál, aby sa zrealizovala. No a je to dôležité pre tých, ktorí žijú v danom regióne E, treba to zrealizovať po etapách, najprv teda colné kontroly, potom ak to bude zrealizované v plnej dôvere, tak môžeme pristúpiť aj k hraničnej policii. A je dôležité, aby e, sme chápali, že je to dobré pre občanov, e, ktorí žijú na ľavom brehu Dniestra a my to dôležité pre všetky tie konania, ktoré sa tam uh, majú zrealizovať. A ešte jedna vec. K rozhodnutiu ústavného súdu. Už som síce k tomu niečo povedala, ale vrátim sa len k tomu, pretože tu boli mnohé otázky na túto tému. Ako som už povedal, uh, sú tu samozrejme argumenty pre takéto rozhodnutie. Uh, v exekutíve sa snažíme ne, ne, nemiešať sa do toho Chceme sa sústrediť na vlastnú prácu, ale ako som už povedal, sú tam aj pozitívne aspekty, pretože priama voľba eh, ľudom, takáto voľba prezidenta, eh, to je určite niečo, čo eh, ľudia chcú. Aj prieskumy ukazujú, že viac než 90 voličov chce priamu voľbu. A teda máme čas asi dva mesiace koncom marca, keď vyprší mandát na zorganizovanie e, tých volieb, je to teda krátky čas a v tom čase e, treba prispôsobiť momentálne platnú legislatívu, pretože Predpokladá sa, že prezident republiky sa volí iným spôsobom, no a potom sú samozrejme potrebné aj e, finančné prostriedky, no a e, aj politické zoskupenia potrebujú čas, pretože ešte neboli pripravené na nomináciu kandidátov, ktorí sa potom v týchto voľbách budú uchádzať o zvolenie. No a samozrejme e, potrebujeme potom 60 či 90 dní na kampaň a to by teda znamenalo od 23. marca, e, tu máme 23. mája, keď povieme nie 60, ale 90 dní, tak je to možno 1. júla alebo 1. august. A e, nie je to asi vhodný čas na zorganizovanie prezidentských volieb. A ja osobne by som povedala, že dobré, to naozaj nie je ten definitívny bod, definitívne rozhodnutie. Uh, najvhodnejší čas na zorganizovanie prezidentských volieb by bol asi na jeseň, na začiatku jesene. No a ešte sa vyjadrím k otázke, ktorá tu zaznela. Mali sme tu delegáciu MMF v Kišiňove, eh, kde sa teda robili hodnotenia a mm, pri všetkých interpretáciách chcem povedať veľmi jasne, že sme mali schôdzky, diskusie, ktoré boli veľmi konštruktívne a vidíme, že vývoj a vzťahy s Moldavskom, teda medzi Moldavskom a MMF fungujú. Sú tam aj staré kondicionality a určite Ide o diagnózu ďalších troch bank v Republike Moldavsko a dve z nich tam už sa robila, e, robilo to hodnotenie, tretia banka ešte prebieha a Svetová banka MMF potom pôjdu do Washingtonu a guvernér e, banky v Kišiňove tiež, takisto minister financí a dúfame, že potom mesiac po tejto schôdzke budeme mať staff level agreement z MMF. Čiže by sme mali prognózy niekedy v júni. Čo možno nie je e, veľmi samostatný cieľ e, financovať cez MMF, ale ide o tú dohodu. No a potom už budeme v inej etape dialogu. No a ešte veľmi stručne k tomu, k tomu plánu roadmap. E, to bola dobrá iniciatíva komisára Hána. Akceptovali sme to, považovali sme to za užitočné a táto, e, tento plán, tam sú veľmi jasné záväzky Republiky Moldavsko vo vzťahu k realizácii asociačnej dohody a tiež je tam harmonogram a každá aktivita má svoj konkrétny dátum realizácie. Povedal som, že je to užitočné a potrebné aj pre, pre, aj pre mňa ako premiéra, pretože sme o tom dosť podrobne diskutovali s poslancami a to sú teda záväzky, ktoré na seba prevzala vláda a parlament a parlamentná väčšina sa prihlasila o slovo, zmenili sa tam určité pojmy aj vo vzťahu k niektorým aktivitám v tomto pláne. A to znamená, že si uvedomujeme tej, tej, tejto zodpovednosti. Máme teraz asociačnú radu v Bruseli a väčšina tých aktivít, ktoré sú v tom pláne obsiahnuté, už aj bola zrealizovaná. Takže myslím, že máme veľmi dobrú konštruktívnu spoluprácu s regiónom Gaugovsko a Republikou Mold- Republika Moldavsko má dialog medzi zástupcami parlamentu a e, teda samozrejme máme kontakty s poslancami e, ľudového zhromaždenia. No a 4. marca bolo zasadnutie vlády v Gagausku a tam sa preberali problémy, ktoré tento región má. Boli tam dohnuté konkrétne aktivity, ktoré sme navrhli. Napríklad je tam stály výbor, ktorý pracuje na tom, aby sa teda eh, skonštatovali všetky existujúce problémy, potom sa vypracuje akčný plán, na ktorom sa spoločne dohodneme. No, Vláda v eh, Kišinove, exekutíva, aj zástupcovia eh, exekutívy eh, Gagauska. Teraz k občianskej spoločnosti. Nikdy sme to neskrývali. Pokiaľ ide o dialog s občianskou spoločnosťou, ja na ňom naozaj trvám. Myslím, že tu musí byť neustály dohľad aj tlak zo strany občianskej spoločnosti. Dokonca keď e, začali protesty, bol som e, členom kabinetu a považoval som ich za veľmi užitočné. Som toho názoru, že tento tlak e, vtedy vládu zmobilizoval a viedol aj k zintenzívneniu práce a ja sa e, budem snažiť e, pokračovať v tomto dialógu, ale je dôležité, aby tento dialóg bol konštruktívny. Už som mal e, viacero stretnutí s mnohými skupinami z občianskej spoločnosti. Veľmi veľa viacerých prvkov sa tam spomenulo. A obzvlášť našli sme už na nich aj nejaké riešenia aj s predsedom parlamentu sme sa rozhodli o e, dobrom e, postupe. E, mala by sa tu konať rada, ktorá, by, spoločná rada, na ktorej by bola zastupná občianská spoločnosť. a v tomto rámci by sa preskúmavali akty, ktoré príjma vláda, ktoré sa dostávajú do parlamentu. A teda mal, byť, eh, mal byť so konštruktívne príspevky ešte stručne k bankovému systému. Je to eh, správne tento bankový podvod, ktorý eh, spôsobil túto zložitú situáciu. U nás tu treba toho veľa urobiť. Existuje tu správa Cruel, na ktorej sa pracuje. Mala by byť čoskoro hotová a je naozaj potrebné identifikovať e, osoby, ktoré boli e, do tohto škandálu zainteresované. Na druhej strane je veľmi dôležité, aby sme e, prijali všetky opatrenia na to, aby sa tieto peniaze opäť našli. A je treba, aby inštitúcie a orgány Moldavska Eh, prijali potrebné opatrenia, aby sa už niečo podobné nikdy nemohlo zopakovať. To znamená aj eh, posilnenie inštitúcií, eh, regulačných inštitúcií ako Centrálnej banky, aj Národnú komisiu pre finančný trh. Tu už existuje finančný, teda balíček zákonov, už prešiel prvým čítaním v parlamente. Ehm, treba ešte si počkať na e, plné prijatie. Potom pokiaľ ide o vymenovanie guvernéra Centrálnej e, banky, prededávnom toto bolo veľmi transparentné, aj občianská spoločnosť sa zúčastnila tohto procesu a ja som veľmi rád, že sme e, tam mali aj zástupcu EÚ na vysokej úrovni v roli poradcu v tomto procese. E, tieto, e, došlo tu k preskúmaniu týchto troch e, bank, bolo možné intervenovať do činnosti týchto bank, takže snažíme sa takto znovu nastoliť dôveru a relatívnu stabilitu. No a na záver, vážení poslanci a poslankyne, mojou, mojim želaním, e, mojou prosbou je, aby ste nás hodnotili na základe našich e, výsledkov a činov, ktoré vykonáme. Všetko sa e, to ukáže budete to môcť eh, sledovať. Eh, dúfam, že budeme môcť ďalej rátať s vašou podporou, podporou Európskej únie, pokiaľ ide o realizáciu eh, proeurópskych plánov Moldavskej republiky. My budeme robiť všetko, čo je v našich silách, zmobilizujeme všetko naše úsilie, aby sme čo najrychlejšie sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom. Ďakujem für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung standen. Und äh, ja ďakujem vám za ten čas, ktorý ste nám dali k dispozícii aj za diskusiu. Dúfam, že tu práve vznikla produktívna spolupráca, čo, si, e, teda, čo bude zodpovedať aj očakávaniam ľudí vo vašej krajine. Želám vám veľa úspechov. Thank you. colleagues, let's start. Kolegovia, začneme. Na programe máme dnes dve hlasovania. spravodajkyňa, tieňoví spravodajcovia správy pani e, Kalniety žiadali o to, aby sme hlasovali o správe neskôr. Ja súhlasím s tým, ak všetci budú súhlasiť a e, do e, zápisnice vložíme, že napriek tomu navrhneme dodržanie toho, aby sme o tom mohli hlasovať v apríli na plene. To znamená, že bude potom trošku menej času e, na výbore. Ak e, súhlasíte, môžeme teda hlasovať o tej správe budúci týždeň. A rozhodnutie a diskusiu budeme mať potom predsa len v apríli. Súhlasíte? Dobre, ďakujem. A teraz by sme prešli k správe pani Piri. Pani Piri, e, dostávate slovo naposledy. Chcete niečo povedať? Nie, dobre, takže začneme hneď s hlasovaním. Stiahli sa návrhy 36, 39 a 174. Prejdeme teraz k hlasovaniu. Pani Valeva. Chcela by som, aby sme hlasovali o pozmeňovacom návrhu 36 a 39. E, nemôžeme o tom hlasovať, lebo e, sú to stiahnuté návrhy, takže s týmto je to vybavené. Who is, is clapping in my head? Hiya. Ah, Kto to tu tlieska? Over here. President. President here. The floor has Mrs. Ja tu. Pani Eleni, máte slovo. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σέμα. Ήθελα να επισημάνω ότι αναφορικά με... Chcela by som poukázať na nasledovné. Pokiaľ ide môj návrh 536, ide e, e, tam o e, osiedlovanie obsadených území v mojej domovine v Cyperskej republike zo strany Turecka. Týka sa to teda odsek 28a, mm, ale namiesto toho tu máme teraz kompromis 14, kde ide o námorné právo. Toto nie je akceptovateľné Chcem e, oddelené hlasovanie o mojom pozmeňovacom návrhu 536. Budeme teraz e, postupovať v rámci kompromisných pozmeňovacích e, návrhov v súlade s obvyklými postupmi. Ešte raz, pani Valeva. Naša skupina prevzala tieto dva pozmeňovacie návrhy 36 a 39. Takže my ako skupina sme prevzali tieto pozmeňovacie návrhy, teda ak boli siahnuté, my, si, my sa ich ujímame 36 a 39. Dann werden wir über 36 und 39 abzustimmen. Tak budeme musieť hlasovať o 36 aj 39. Podľa článku 169 odsek 5. A teraz už prejdeme k hlasovaniu. V článku 5 e, ERM sa spomína, ak e, okamžite po stiahnutí pozmeňovacích návrhov niekto tieto návrhy prevezme, je e, nutné o nich hlasovať. Je to niekde tam spomenuté. A teraz už prejdeme k hlasovaniu. E, prvý pozmeňovací návrh 101, kto je zaň? proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 8, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa prijatý, Návrh 142, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutý, Kompromis 10 za, proti, zdržali sa e, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňovací návrh 183 v troch častiach. Kto je za časť 1? proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. musíme začať od znova. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté 35 za 18 proti, druhá časť za. Proti zdržali sa e, E, tretia časť. Posledná časť e, vypadáva, odpadáva kvôli kompromisu 13. Takže kompromis 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 209, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 232. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté prijaté, 233, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 234 za, proti, zdržali sa prijaté, nie, kontrola. 234. Ospravedlňujem sa, že som stratil prehľad, keď ale EPP hlasuje so socialistami proti e, návrhu socialistov. EPP so socialistami e, vyhralo. Takže je to za. E, Prešiel tento návrh kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 245, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz to skontrolujeme. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 253, e, kto je za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, kompromis 18, e, za, proti, zdržali sa prijaté 265, za, proti, zdržali sa zamietnuté 266 za, proti, zdržali sa prijaté 269 za, proti, zdržali sa zamietnutá. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 286 kto je za? Proti zdržali sa prijatí. 288 za. Proti zdržali sa. Skontrolujeme si to, ale myslím, že je to prijaté. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. 290 za. Proti zdržali sa, zamietnutá. 291 za, proti, zdržali sa, prijaté. 302, 303 za, proti, skontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené. prijaté. Teraz eh, kompromisný pozmaďovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté eh, kompromis 21 za, proti zdržali sa prijatý Teraz pozmeňujúci návrh 304. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. 305 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 308 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 307 za. Proti? Zdržali sa zamietnutí. 309 za. Proti? Zdržali sa zamietnuté. 310 za proti, zdržali sa zamietnuté. 311 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 312 za, proti. Skontrolujeme si to. Hlasovanie ukončené. jedného socialistu a tu máme navyše. Mit 32 äh, zu 34 abgelehnt. Je to zamietnuté. A teraz 313. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 314 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 306 proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz 330 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Teraz 331 za. Proti zdržali sa, je to schválené. Kompromis 24 za. Proti zdržali sa, schválené. Teraz 315. Druhá časť. Kto je za druhú časť? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Kompromis 25 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 26 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz ústny pozmeňovací návrh, to bolo k tomu e, pripojené. Teraz kompromis 27 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 378 za, proti, zdržali sa, Schválené. Kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené 35 hlasov za 30 proti. Teraz 379 eh, návrh. Prepačte, išiel som príliš rýchlo. Ešte tu máme. Um, Kompromis 29 za. Proti zdržali sa schválené. 379 za. Proti zdržali sa schválené. Skontrolujeme si to? Končím hlasovanie. Myslím, mal som sokolie oko. Teraz 30, kompromis 30 za. Proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti zdržali sa schválené. Kompromis 32 za, proti zdržali sa schválené. Teraz 411 návrh ako dodatok za, proti, zdržali sa schválené. 419 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 420 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kontrola. Kto to žiadal? Veľmi presvedčivo ste to žiadali. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prepačte, mi to ľúto. Teraz 421, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 422 za. Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 423 za. Proti? Zdržali sa, zamieta sa. 424 za. Proti. Zdržali sa. Kontrola. Four to four. aspoň sme sa pokúsili. 425, toto je zamietnuté, 425 za, proti, zdržali sa, aj to si musíme overiť, aby sme mali istotu. Končím hlasovanie. To je tesná väčšina. Teraz kompromis 33 za. Proti. Zdržali sa schválené. 438. Druhá časť, hovoria my. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? kontrola. Menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. nemám už vôbec predstavu. Antrag 400. Teraz 449, 450 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 451 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 452 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 453 za, proti, zdržali sa, je to schválené, kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté 32 za, proti 29 za 454 za proti zdržali sa kontrola. Končím. Je to schválené. Tým 456, eh, kto je za? Proti? Je to zamietnuté. Štyristo päťdesiat kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. 458 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 459 za. Nie, to odpadá, prepačte. 460 za. Proti zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 34 za. Proti zdržali sa. Je to schválené. 472 za. Proti zdržali sa. Je to zamietnuté. Teraz pristúpime k číslu kompromis 34 za. We have to vote them all? Yes, because it's not adopted. 474, kto je za? Proti zdržali sa, zamieta sa. 473, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 475 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 476 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 477 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 478 prepačte, ešte raz, 477 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 478, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 479 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 480 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 481 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 482, to, e, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kontrola, takže skontrolujeme 482. Končím hlasovanie. Je to schválené. 483 za, proti, zdržali sa, to odpada. O 483 je schválené, teda 484 to odpadá. 485, kto je za, proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 487 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 488 za, proti. Ešte raz 487. Kto je za? proti? Zdržali sa, zamietnuté. Áno, prepačte, je mi to ľúto. 488 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 489 za, proti, kontrola. Myslím si, že je to zamietnuté. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 35 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 4. 9 za. Prepačte. Mimo mikrofón. 9 za. Proti. Kontrola. Je to uzavreté a schválené 37 26. Kompromis 36. Mimo mikrofón rečnička. My sme proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu ku kompromisu. Tak ale potom to už nie je kompromis, hovorí predseda. Myslím si, že je to ešte stále kompromis, ale už to nie je ústny pozmeňovací návrh. Kto je za kompromis bez osného pozmeňovacieho návrhu. Takže, ak je nejaká skupina proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, tak ten návrh jednoducho odpadá. Väčšinou je to tak. Teraz kompromis 36. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Teraz 511. Kto je za? Za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz kompromis 37, kto je za? Proti? Schválené. Kontrola. Myslím si, že to bolo veľmi jasné. Ja to možno nevidím. A teraz 5, 2, 1, 8, 5, 2, 8. Kto je za? 5, Kto je za? Proti? Zdržali sa, je to zamietnuté. 529, kto je za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. 530, kto je za, proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. je to zamietnuté. Teraz 531 za, proti. Zdržali sa, je to zamietnuté. 532 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 533 za, proti. Zdržali sa, je to schválené. 534 za, proti, zdržali sa, kontrola. Končím hlasovanie. Je to schválené. 535 za, proti, zdržali sa. Je Musíme to skontrolovať, ale zdá sa mi, že to bolo schválené. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďalší návrh. E, to je celá komunita navrhovateľov. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Kontrola. Gréci zo všetkých strán sa tu spojili. Pozmeňovací návrh e, spojených, zjednotených Grékov. Takže je to schválené. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 3 a 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 6 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 10, 11, 12 za proti, zdržali sa, je to schválené. Kontrola. Končím hlasovanie. pomocou pána Karasa. Ten hlasoval za. Nemá kartu. Takže sme to vyriešili, je to hotové. Teraz 16.22, kto je za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. 17 za, Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 18 za. Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 20. To už je vyriešené, mám dojem. Teraz 23 za. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 24 za. Proti? Zdržali sa? Kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 25 za. Prepačte, kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 25 za, proti, zdržali sa, schválené, kontrola. Končím hlasovanie. Je to zamiet... E, schválené. Teraz 37 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 28 za proti, zdržali sa, schválené. 29 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kom- Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 50. Prepačte. 36. Kto je za? Nie, predsa, predsa len nie. 36, ešte raz, kto je za? Pán Preda, už sme si to vysvetlili na začiatku. Oni to prevzali okamžite, tie návrhy. Prepačte. Prepačte. Takže 36. Kto je za? Kto je proti? Kontrola. We have both to vote. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 36 za, 29 proti. Na 39. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme. Končím hlasovanie. 39 za, 24 proti prijaté. 50, kto je za, proti, e, zdržali sa zamietnuté, 51 za, proti, zdržali sa prijaté, 53 za, e, proti, zdržali sa prijaté, 99 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, pozmeňovací návrh 60 je ďalší kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? No to bolo jasné, hovorí pán predseda. Je to pre Anu Mariu, takže mali by ste hlasovať za. Končím hlasovanie. 30 za, 13 proti, prijaté 61 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme. Končím hlasovanie. Pomaličky, pomaličky. Osem ľudí nehlasovalo. Dobré ráno. Ja som tu teraz už pár prebral. No a už stačí, ešte dvaja môžu ďalej spať. Koniec hlasovania. 31 za, 33 proti zamietnuté, 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, kto je za, kontrola, 67. Koniec hlasovania. 31 za 28 proti prijaté. Kompromis 6. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 77. Za, proti, zdržali sa. Preveríme. Koniec hlasovania. 42 za, 24 proti, 84 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté, 89 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 91 za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Preveríme. Koniec hlasovania. 53 za 11 proti, takže veľmi tesne zamietnuté. Veľmi tesne. A teraz konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Carlos Caras ako šľahačka na torte. 42 za, 11 proti, 11 sa zdržali. Blahoželáme pani spravodajkyni.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 bitte sich auf den Weg zu machen. Ich äh, rufe. Dobre, takže bod programu 10 v spolupráci s delegáciou Európskeho parlamentu s Ruskom kolega Karas. som rád, že tu máme pána Tomasa Mayera Hardinga, výkonného riaditeľa pre Európu a Strednú Áziu, ktorý nám k tomu niečo porozpráva. Som rád, že ste tu vo svojej novej pôsobnosti a teším sa na dobrú spoluprácu v nadchádzajúcich rokoch. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, výboru ďakujem za túto príležitosť povedať niečo o spolupráci medzi EÚ a Ruskom. Som ráda, že takto mám príležitosť informovať eh, poslancov, ktorí sú v delegácii eh, s Ruskom eh, o teda situácii. Dámy a páni, jednou zo zvláštností tejto schôdze je, že sa koná deň po zasadnutí Rady pre zahraničné veci, takže môžem vás informovať aj o diskusiách v Rade a o záveroch, ktoré tam boli prijaté pri tejto príležitosti. Ale na úvod chcem povedať, že tento týždeň je tiež druhé výročie od nelegálneho eh, od nelegálnej anexie Ukrajiny, ktorú E, pardon, Krymu, e, ktorú Európska únia neuznáva a očakávam nové vyhlásenie v tejto téme ešte v priebehu tohto týždňa, teda 18., kedy je to výročie, ale opisuje to aj komplikovaný komplex a veľké výzvy, v ktorých sa viajú naše vzťahy s Ruskom. Situácia na východnej Ukrajine ehm, sa vyznačuje destabilizáciou v dôsledku Ruska a ostáva to kľúčovou témou a vážnou obavou pre Európsku úniu. V neposlednom rade e, Rusko má dôležité záväzky, pokiaľ ide o úplnú implementáciu dohody z Minsku. Aj v Syrii Rusko zohráva e, kľúčovú úlohu ako stály e, člen Bezpečnostnej rady OSN, čiže vyzývame Rusko, aby zohralo konštruktívnu úlohu a zabezpečilo e, politický prechod. Včera bolo oznámené, že ruské jednotky sa stiahujú do Syrie. Putin to teda bude vnímať v kontexte zastavenia nejakých nepriateľských aktov a e, očakáva sa deeskalácia násilia v Sýrii. Európska únia hm, a tento parlament e, obzvlášť e, je znepokojený z zmenšujúceho sa priestoru pre politické hlasy, občianskú spoločnosť, správny štát v Rusku. A myslím, že tá situácia, pred ktorou sa ocitáme vo vzťahu e, k Nadí Savčenko, len naozaj ilustruje a vyzdvihuje e, to veľmi jasne. Treba snáď povedať aj to, že zatiaľ, čo situácia, pred ktorou stojíme, je náročnejšia od ilegálneho anektovania Krymu, a následných, e, následného medzinárodného vývoja. Situácia s Ruskom nikdy nebola jednoduchá. Niektoré z tých problémov, pred ktorými dnes stojíme, e, sú staršieho dáta než tento vývoj, takže ja by sa len odkázal na jeden príklad z mnohých. To boli tie e, lety, sibirské tranzitné lety, potom sú tam problémy s fitosanitárnymi opatreniami a ja som pôvodne politický riaditeľ v Rakúsku, ktorý pomáhal predsedníctvu Európskej únie v roku 2006. Veľmi živo si pamätám prvú plynovú krízu na začiatku 1. januára 2006. E, na pozadí toho všetkého Rada pre zahraničné veci včera diskutovala o vzťahoch s Ruskom poprvýkrát za viac než rok a vysoká predstaviteľka hneď na začiatok veľmi jasne povedala, že účelom tej schôdze nebolo vypracovanie nejakej novej politiky voči Rusku. Náš postup voči Rusku sa nemení, e, stojíme pevne na svojich princípoch, ale samozrejme chceme mať dialog a e, určite to nebola diskusia, ako povedala vysoká predstaviteľka, o sankciách ale išlo o vzťahy EU-Rusko. Vo všeobecnosti diskusia o sankciách mm, bude v riadnom čase. Ehm, rozpráva bola tiež príležitosťou opätovne potvrdiť jednotnosť Európskej únie, pretože v tejto náročnej situácii ehm, jednota je našou silou a vysoká predstaviteľka dokázala členským štátom predložiť 5 takých usmerňujúcich princípov, ktoré predstavujú rámec našej súčasnej politiky teda nešlo o to, ako by sme chceli rozvíjať našu politiku voči Rusku v budúcnosti, išlo o rámec, v ktorom momentálne fungujeme. A týchto 5 kľúčových princípov, ktoré boli následne zverejnené a ktoré akceptoval všetky členské, akceptovali všetky členské štáty, jednohlasne sú následujúce. Poprvé, plná implementácia dohody z Minsku, čo je kľúčovým prvkom akéhokoľvek, akejkoľvek zásadnej zmery v našich vzťahoch. Druhý princíp, Treba posilniť vzťahy s našimi východnými partnermi a ďalšími susedskými krajinami, obzvlášť v Strednej Ázii. A môžem povedať, že sme mali veľmi dobrú diskusiu na túto tému, ako teda postupovať v tomto aspekte. A určite e, tam bude ďalšia diskusia o vzťahoch s východnými partnermi na ďalšom zasadnutí Rady pre zahraničné veci. Po tretie, je tu e, téma posilnenia odolnosti Európskej únie a tu hovoríme nielen o bezpečnosti v najúžšom slova zmysle, ale hovoríme aj o témach ako je energetická bezpečnosť, hybridné obchodovanie, ale aj strategická komunikácia v situácii, kde Európska únia stojí pred niečím, čo sa dá nazvať e, organizovaná dezinformačná kampaň, obzvlášť zo strany e, štátnych ruských médií. Štvrtý princíp, na tom sa shodli ministri, je, že aj v, týchto, v tejto situácii je potrebné E, e, komunikovať s Ruskom v oblastiach, ktoré sú v zájme Európskej únie, tak v oblasti zahraničnej politiky. E, tu máme mnohé príklady, kde sme to za posledné mesiace zvládli, napríklad Irán, mierový proces na Blízkom východe, Sýria, ale aj e, migrácia, boj proti terorizmu, zmena klímy a ďalšie oblasti, kde je jasný záujem Európskej únie. A piaty princíp, a ako som už povedal, viem, že toto je princíp, e, kde má Európsky, záujem, Európsky parlament mimoriadne silný záujem. To je podpora pre európsku občianskú spoločnosť a e, je to investovanie do kontaktov medzi ľuďmi, do politiky výmen, e, čo je dôležité na zachovanie dialogu s budúcou generáciou mladých ľudí v Rusku. Čiže týchto 5 princípov e, bolo tých 5, na ktorých sa ministri včera zhodli. Myslím, že to bol veľmi silný signál jednotnosti, e, že sme si definovali rámec, v ktorom chceme spolupracovať s Ruskom aj v tejto náročnej situácii že sa dokážeme postaviť tým výzvam, ktoré nám Rusko predkladá a veľmi rád, pán predseda, sa môžem podrobnejšie k niektorým princípom vyjadriť, ak by teda vo výbore boli otázky. Ďakujem pekne. Pán Karas má slovo. Pán predseda, pán veľvyslanec, srdečne ďakujem za správu. Pre nás ako parlament je samozrejme dôležité, pri, privítať jasnosť e, týchto záverov. Na druhej strane samozrejme sú tu signály e, týkajúce sa potrebnej intenzifikácie dialogu. A teda otázka je, ako bude zorganizovaný tento dialog, ak zároveň sa ne, ne, nenaplní dohoda z Minsku a akú úlohu má zmiešaný parlamentný výbor Európskeho parlamentu s poslancami Dumy a druhej komory v Rusku v tomto procese intenzifikácie dialógu. Ďakujem. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Nič nové tam nevidím po včerajšom zasadnutí eh, eh, Rady pre zahraničné otázky, okrem teda tzv. bodov 4 a 5. E, to štvorka to je novinka, s tým súhlasím, ale peťka nie, to nie je nič nové. Už e, aj v minulosti sme volali o e, potrebe kontaktoch s ruskou spoločnosťou, alebo 4 je pre mňa ešte dosť nejasný. Myslím, že Rusko má stratégiu, ktorú aj sleduje pán Harting, ale EU má žiaľ Bohu iba e, záujmy, ktoré nie vždy vychádzajú z dlhodobých a široko podporovaných slov ako hodnoty, princípy, ľudské práva a tak ďalej. Nevidím tu žiadnu strategickú zmenu v správaní Ruska. Je niečo komplikované v Minskej eh, eh, dohode, čo by ruská eh, strana nechápala, pokiaľ ide o to, čo je potrebné implementovať, čo by sme mali vysvetliť Určité delegácie sa veľmi ponáhľajú navštíviť Moskvu, pričom Rusi nejako nemenia svoju politiku, pokryť očierny čierny zoznam a zvyšok Takže aká je strategická e, zmena, pokiaľ ide o správanie e, Ruska, z ktorej by sme mohli vyčítať, že nastáva čas pre selektívne e, kontakty a teda intenzívny dialog, ako niekto navrhol. Máme tu dokumenty, to sú dobre napísané, podpísané, ale je treba ich zrealizovať. Najprv sa musia implementovať, aby sme tu mali nejakú zmenu. Pán Mesarič, ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem. Pán výkonný riaditeľ za prezentáciu. Nie sú tam nejaké veľké eh, novinky v záveroch rady, avšak bol by som rád, keby ste mohli bližšie popísať, eh, čo eh, si, mm, čo, čo si máme predstaviť pod posilňovaním vzťahov s strednou Áziou. Pokiaľ ide o e, e, Rusko, áno, bolo by tu také, bol takýto priestor, je tam ale pár krajín, s ktorými by som nechcel vidieť veľmi silné vzťahy z EÚ predtým, e, než by sme do takýchto vecí vstupovali s inými. Nechcem tu spomínať konkrétne mená, ale nie je možné s niektorými krajinami vstupovať do úzkých e, vzťahov e, napríklad, a ignorovať napríklad zhoršenie v oblasti ľudských práv v týchto krajinách. Takže mohli by ste povedať niečo bližšie k tomu, ako sa to e, má realizovať, že to vlastne znamená konkrétne. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vaše úvodné slova k vzťahom medzi EÚ a Ruskom a tiež e, teda e, tie princípy podľa úvodného ustanovenia 5. Musím povedať, že to najdôležitejšie je naozaj e, splniť to, k čomu sa zavezujeme. Mala by to byť plná implementácia Minsku, to by sme by, mali byť naozaj veľmi dôslední. E, obávam sa, že sú tu však e, e, určité tlaky v EÚ, ktoré idú práve proti takéto dôslednosti. Pokiaľ ruských demokratov, tí navrhujú, aby sankcie boli nasmerované viac na jednotlivcov ktorí sú v úzkom okruhu prezidenta Putina. Nemali by sa vzťahovať aj na tie oblasti, ktoré majú e, vplyv na občanov Ruska. Najlepší výsledok e, včerajšej rady je, že by sme mali ostať e, zjednotení, ale ja by som chcela povedať, že e, cena za e, takúto zomknutosť je príliš vysoká, pretože sa snažíme dopracovať ku kompromisu, ktorý prezentuje Európsku úniu ako slabú úniu. A mne je to naozaj hlboko ľúto, pretože keď sa pozrieme do histórii, e, takýto typ e, e, vágneho prístupu voči krajinám, ktoré medzinárodné pravidlá nerešpektujú, nám nehovorí nič dobrého a bolo by dobre poučiť sa z minulosti, pokiaľ ide vzťahy s Ruskom. Dúfam, že sa nám podarí naozaj implementovať spoločnú e, zahraničnú e, politiku EÚ a byť zomknutý. So, thank you, thank you very much. Ďakujem pekne. za tieto zaujímavé informácie. Chcela by som sa e, spýtať, analyzovala som aktuálnu situáciu e, Ruska, pokiaľ ide o ekonomiku, aký e, vplyv e, má e, táto ekonomie v úpadku na e, Strednú Áziu a Európsku úniu a aký záver z toho máme, z týchto sankcií máme vyvodiť. Je tu nejaký dôvod pre uh, e, seba kritiku EU. Um, ehm, táto uh, dohoda je taká, že my hovoríme im, že pokiaľ nesplnia dohodu z Minsku, uh, e, nebude môcť postúpiť, ale oni nám hovoria, že všetko je v poriadku. A vzniká tu teda nebezpečenstvo, že zostaneme v tejto situácii, ktorá by neprinieslo nič dobrého z dlhodobého hľadiska. Ako môžeme nájsť nejaký nový e, spôsob, nový začiatok? Mám otázku k trým, e, e, trým e, princípom. Ako sa o tom momentálne diskutuje na Rade ministrov zahraničných vecí ako v Nemecku, kde je tendencia v poslednom čase hovoriť o Minsku tak, ako keby obe strany konfliktu rovnakým spôsobom nerešpektovali túto dohodu. Ja to považujem za nesprávnu interpretáciu, pretože OSD vždy hovorili, že porušenia sú e, vždy väčšie na jednej strane. A treba tu vlastne vidieť aj celý ten dôvod e, tohto konfliktu, teda agresiu zo strany Ruska. Takže mňa by veľmi zaujímalo hodnotenie na e, Rade ministrov No a potom, pokiaľ ide o e, hybridné e, e, hrozby, Rusko nejakým spôsobom ovplyvňuje voľby aj vo Veľkej Británii, aj v Holandsku v rámci EÚ. Zaujímalo by ma, či e, takýto e, selektívny e, prístup, teda kontakty s Ruskom v určitých oblastiach, čo to vlastne konkrétne znamená? Bez toho, aby sa sankcie zrušili, je možné tu sledovať určité osobitné záujmy. Ďakujem pekne, pán prvyslanec. E, vítam vás tu. V minulosti sme sa pomerne často stretávali vo Viedni. Chcel by som sa spýtať, či e, e, zo zasadnutia bolo jasné, že odlišné jednotlivé európske krajiny sledujú svoje vlastné záujmy, pokiaľ ide o záujmy vzťahy s Ruskom. A či toto je dôvod, prečo nie sme e, e, e, schopní vypracovať nejakú viditeľnú stratégiu pre tieto vzťahy. A po druhé, chcel by som vedieť, či niekto povedal, že embargo voči Rusku vážne poškodzuje ekonomické záujmy Európy ako e, celku, obzvlášť pre niektoré krajiny je to závažná situácia. A napokon hovoríme o Minskej skupine, o Minskej dohode. E, k tejto téme už zaznelo veľa otázok. Chcel by som vám položiť otázku e, o Minskej skupine, ktorá sa vytvorila za účelom e, vyriešenia e, problému Náhorného Karabachu. Európa, Európska e, únia tam zaujala miesto Francúzska. To je niečo, čo je neakceptovateľné dnes. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja, pán Harting, mám dve otázky. Prvá sa e, týka toho prvého bodu, ktorý ste spomenuli, teda e, Minskej dohody. Vidíme, že e, tieto už dlhodobo nie sú dodržiavané k tomu patrí porušiavanie odsunu ťažkých e, zbraní, prímeria a tak ďalej. Chcel by som sa spýtať, či na pondelnejšom zasadnutí boli nejaké náznaky toho, že by tu mohol existovať nejaký plán B k minským dohodám, keby e, tieto zlyhali. To vývoj môžeme očakávať. Ak e, a ešte k tomu plánu B chcem sa spýtať, či sa vôbec uvažuje o potrebe pomôcť Ukrajine v tom, aby sa mohla brániť pred agresiou. Pripomínam to, e, čo už hovorím dlho tu na poli Európskeho parlamentu, možné dodavky vojenského e, materiálu, aby mohla Ukrajina vzdorovať tejto vojenskej agresii Ruskej federácie. Existuje nejaký alternatívny plán k minským dohodám? A moja druhá otázka sa týka vašej zmienky o e, hybridnej e, vojne a dezinformáciách. Chcem upozorniť na to, že obrana Európskej únie je veľmi slabúčka, e, povedal by som trestu hodne slabá. Určite viete, že pani Mogherini na pokyn rady vytvorila tým, ktorý sa má brániť ruskej propagande a ten má iba 8 členov. Pani Mogherini preto ani nevyčlenila nejaké osobitné finančné prostriedky, postupuje podľa starého už schváleného rozpočtu. Ako sa môžeme brániť eh, tejto masovej propagande, ako napríklad eh, eh, Russia Today? Pýtam sa, sú tu nejaké konkrétne návrhy, ako postupovať? proti e, masovým ruským dezinformáciám, ktoré už veľmi silne začínajú narúšovať solidaritu medzi európskymi štátmi. Ďakujem za odpoveď. Very much. I have two comments slash questions. Ďakujem, mám dva komentáre a otázky. Príliš často, príliš veľa európskych politikov eh, eh, bolo prekvapených tým, čo robilo eh, Rusko v Gruzínsku, na Kryme, východnej Ukrajine. Napokon mnohí boli prekvapení, keď Rusko vstúpilo do vojny v Sýrii. A včera sme dostali správy, že sa stiahuje z Sýrie. Takže aká je analýza ESVČ, čo bude nasledovať, pretože je jasné, že keď e, tak niečo robí, potrebuje zdroje. A, ja, e, a potom ešte druhá moja otázka je tiež veľmi konkrétna je tu návrh zo strany viac než 50 e, členov e, Európskeho parlamentu, ktorí e, podporujú aj niektoré národné parlamenty mm, krajín EÚ rozhodnúť o sankciách voči konkrétnym ľuďom, ktorí majú zodpovednosť, pokiaľ ide o prípad Savčenko. Aká je pozícia SVČ a Európskej komisie k tomuto návrhu sankcií voči konkrétnym osobám zodpovedným za to, čo sa eh, deje eh, so eh, Savčenkovou. Ďakujem pekne. Pán Kelam. Ďakujem. Pán, chcem sa pridať k pánovi Pajtovi a spýtať sa, aké závery via, SVČ urobilo z predchádzajúcich prípadov porušenia medzinárodného práva zo strany Ruska. Mali by sme byť preventívni, nereaktívni. A sila EÚ e, bola vždy v e, zjednotenosti okolo princípov, ktoré ruská vláda e, porušila bezprecedentným spôsobom. Takže keď hovoríme o ruskej stratégii, E, tá e, práve ráta s e, váhaním zo strany EÚ, hra na čas, dúfa, že sa unavíme a že budeme robiť kompromisy na úkor našich princípov. Takže je to nebezpečné váhať alebo hľadať jednostranné kompromisy Mohlo by to mať e, vplyv aj na e, Sýriu, ak by sme tu e, demonstrovali nejaké váhanie. A potom, pokiaľ ide o sankcie, fungujú, aj keď neveľmi dobré. Musíme sa teraz sústrediť na pochybné zdroje, ktoré EÚ má Rusko má na e, území EÚ. E, ak to má mať dopad, musíme, e, musí, to byť, musí to byť naozaj veľmi cieľené kroky a podporujem tých, ktorí žiadajú sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední v prípade pani Savčenko. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. Toto je doplňujúca otázka. Nadvezujem na pána Jakon Sariho, ktorý sa pýtal, ako nájsť nové spôsoby riešiť ruskú problematiku. Prečo sa hlasím, eh, je, že kolegyňa použila slovo kindergarten, teda škôlka, detská škôlka, pretože um, mať dočinenia s Putinovým režimom určite nie je detská hra a nie je to ani e, žiadna materská škôlka. Ja e, úprimne dúfam, že Európska zahraničná služba sa nebude snažiť e, zmeniť e, stratégiu a analýzu situácie na základe nejakej predstavy, že by sa nám lepšie darilo, keby sme s týmto režimom viedli dialog, len um, samoučelný dialog. To určite nie. A reagujem aj na kolegu Peca ktorý hovoril o tom, že sme stále znova a znova prekvapení, keď máme dočinenia s Ruskom. Nemali by sme si myslieť, že dva roky po nezákonnej anexii Krymu je Rusko v nejakej novej fáze medzinárodnej politiky, že sa niečo zmenilo. Um, dva roky po Kryme to nie je náhoda, že počujeme, že ruské jednotky sa stiahujú zo Sýrie pár dní pred výročím anektovania Ukrajiny. Chcem teda jasne povedať, za Baltický región, že by sme sa nemali nechať zavádzať, že by sme nemali byť naivní a naozaj samoučelný dialog, len preto, aby sa nejaký dialog viedol, s Ruskom naozaj nemá význam. Ďakujem. Pán predseda, zaznel dlhý zoznam otázok a ja dúfam, že budem schopný odpovedať. Niektoré boli pripomienky, nie otázky tak vo všeobecnosti by som povedal, že niektorí členovia váženého výboru povedali, že sú prekvapení, že včera na včerajšej rade ministrov sa neudialo nič nové. Ja som povedal už na začiatku, že účelom včerajšej diskusie bolo definovať jednotu Európskej únie um, definovať si určité spoločné vedúce princípy. Nechceli sme uh, definovať novú politiku voči Rusku včera. Ak si môžem dovoliť povedať toto, um, nie je vždy jednoduché definovať, čo znamená jednota v Európskej únii vo vzťahu k Rusku. Domnievam sa, že najväčším úspechom je, že sme zadefinovali túto jednotu v situácii, v ťažkej situácii vzťahov s Ruskom. Myslím si, že s týmito princípmi musí každý súhlasiť, sú dôležité. Ja rozhodne nepodceňujem e, výzvy, ktoré dnes Rusko prináša. Ja ako mladý rakúsky diplomat som slúžil v e, koncom 80. rokoch v bývalom sovietskom zväze. Paradoxne toto obdobie bolo obdobím nádeje, väčšej nádeje ako to, čo zažívame dnes. Vtedy som stretol Júria Afanasieva, ktorý založil hnutie tzv. memoriálu, jeden z prvých, ktorí verejne hovorili o zločinoch stalinizmu. I je zvláštne, keď presne táto organizácia Memorial je teraz nazývaná e, zahraničným agentom e, v Rusku. Takže myslím si, že to je naozaj už veľmi eh, zvláštne, ako sa zaobchádza s občianskou spoločnosťou a Rada ministrov si toto určite uvedomuje. Ďalšia pripomienka. Vy ste sa pýtali na úlohu tohto orgánu. E, nám nejde o štruktúru našich vzťahov. Keď sa stretávame s ruskými zástupcami, je taká tendencia, že by sme sa mali vrátiť k dvom samitom e, ročne, ale mali by sme si spomenúť, na to, že niektoré e, štruktúry, najmä Rada stáleho partnerstva, e, niektoré štruktúry boli zrušené ešte pred zavedením sankcií, pretože sa neukázali ako užitočné. A tým sa dostávam e, k tej selektívnej diplomácii alebo selektívnej spolupráci. Myslím si, že to nie je nič nové. Ja súhlasím s tou analýzou, že Rusko je komplikovaný aktér na medzinárodnej scéne, komplikovaný partner. Nemusíme byť prorokmi, aby sme vedeli, že e, sa ťažkým partnerom ešte dlho bude. Ale napriek tomu má zmysel e, vyjadrovať sa k témam, ktoré sú v našom vlastnom záujme. Myslím si, že Irán je toho príkladom. To bola vlastne tá selektívna diplomácia z rôznych dôvodov, súvisiacich s ruskou politikou v Sýrii. je takisto potrebné hovoriť s Ruskom o Sýrii a v záujme EÚ by bolo aj hovoriť s Ruskom a brániť a ukázať, že bránime členské štáty EÚ, ktoré sú najviac exponované ruskej politike. Fitosanitárne kontroly. Je to síce technická záležitosť, ale Rusi to používajú ako nástroj na rozdelenie členských štátov. Oni uplatňujú tieto pravidlá odlišným spôsobom na rôznych členov EÚ a preto naozaj by sme v týchto témach mali riešiť my ako EÚ eh, s Ruskom um, problémy, ktoré tam existuje, tým selektívnym postupom. A to sú témy, kde môžeme hovoriť um, jedným hlasom. Uh, sú to témy, ktoré sú v záujme niektorých členských štátov. Čiže tento selektívny prístup nie je nič nové. E, my to už realizujeme. Realizujeme to v oblastiach, kde máme my určitý záujem. A teraz ešte k Minsku. Um, hlavným predpokladom akejkoľvek zmeny vo vzťahu k Rusku je plná implementácia minských dohôd. Minské dohody zavezujú Rusko aj Ukrajinu. My pracujeme aj s Ukrajinou a e, je nepopierateľné, že Ukrajina musí splniť svoje záväzky, ale vzhľadom na ťažkosti na východe Ukrajiny prístup OBSE je ťažké zabezpečiť v celej Ukrajine a preto je ťažké vybudovať ten konsenzus, ktoré, ktorý potrebujeme na prijatie rozhodnutí. Takže celková situácia je podmienená bezpečnostnou situáciou na východe Ukrajiny. Rusko teda má jednoznačnú zodpovednosť za implementáciu minských dohôd. A keď ministri budú posudzovať implementáciu Minsku, budú veľmi pozorne počúvať najmä Nemecko a Francúzsko, ktoré hradu, hra, hrajú dôležitú úlohu v tomto. No a takisto ste sa ma pýtali na Minskú skupinu. Vysoká zástupkynia nedávno zastúpila Azerbajdžan, navštívila Azerbajdžan aj Arménsko a počas tejto návštevy jasne povedala, že Európska únia plne podporuje návrhy spolupredsedov Minskej skupiny, e, teda madridské princípy. Pýtali ste sa, či máme nejaký plán B. E, môj osobný názor je, že našim hlavným cieľom je plná implementácia minských dohôd. Myslím si, že na tom sa členské štáty aj ministri zhodujú. Existuje iba politické riešenie pre tento komplikovaný konflikt. Ukrajina zápasí naozaj s veľmi ťažkou situáciou na východe krajiny. Viacerí poslanci sa pýtali, čo robíme, aby sme bojovali proti dezinformácii. Spomínali ste Stratkom East. Ja súhlasím, že toto je štruktúra, ktorá by sa mala posilňovať a chcem takisto poukázať na to, že ministri sa pozitívne pozerajú na túto štruktúru, ktorú ESVČ vybudovala. Poprvýkrát takéto niečo budujeme a myslím, že už teraz je to úspech. No a ako interpretujeme najnovšie rozhodnutia Ruska stiahnuť sa zo Sýrie, myslím, že je ešte príliš skoro na to, aby sme vyniesli jednoznačný rozsudok, čo to bude znamenať v celkovom politickom kontexte Myslím, že to je potrebné širšie vyhodnotiť časom, ale náš názor je ten, že akýkoľvek krok smerom k deeskalácii násilia v Sýrii, akýkoľvek krok, ktorý pozastaví násilie, je užitočný, pomáha v mierovému procesu a pomáha osobitnému veľvyslancovi nájsť mierové riešenie, ale teraz je predčasné naozaj ešte povedať, či sme už v takomto pozitívnom stave. No a potom tá otázka, komplikovaná e, právna situácia e, Nadí Savčenko v Rusku. K tomu môžem povedať, e, že aký a akékoľvek dodatočné zaradenie do zoznamu by muselo byť schválené na rade. Rada by to musela posúdiť podľa e, právnych kritérií v právnom akte. Um, čiže všetko sa musí robiť v súlade s právnym aktom a ako viete, vysoká zastupkynia sa tomu osobne venuje a jasne hovorí, že zavlečenie Nadí Savčenko do Ruska je podľa EÚ porušenie medzinárodného práva, nerešpektuje to právo na spravodlivý proces a ľudské práva a takisto posledné správy o jej zdraví sú naozaj znepokojivé závažné a preto vysoká zástupkynia vyzýva ruské orgány, aby bezpodmienečne a okamžite prepustili Nadiu Savčenko z humanitárnych dôvodov a my teraz sledujeme, či toto e, vyhlásenie bude rešpektované a pracujeme na spoločnej demarši štátov EÚ v Moskve. Nie sme veľkí optimisti samozrejme, myslíme si, že naša demarša nebude uposluchnutá ale napriek tomu neustále na to tlačíme a je to e, vec, kde sme naozaj zjednotení. Teraz sa ešte pozerám, pán predseda, či som odpovedal na všetko. Musím ešte povedať, a to je vec, ktorú som mal povedať na začiatku, týchto 5 hlavných princípov, ktoré sme schválili, spadajú do e, kapitoly obrana európskeho bezpečnostného poriadku, čiže nelegálna anexia Krímu a destabilizácia východnej Ukrajiny, to všetko v tomto kontexte považujeme za útok na um, európsky um, bezpečnostný poriadok a um, my, my to budeme neustále jasne opakovať a bude to v podstate základom um, každý, každého nášho dialogu o situácii a pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sa týkali uh, hospodárskych súvislostí sankcií, Členské štáty EÚ e, samozrejme pociťujú dopady sankcií, niektoré viac, niektoré menej, ale toto boli principiálne rozhodnutia prijaté kvôli situácii, ktorá sa nezlepšuje a ministri ešte raz o, poukázali na rade, že e, zrušenie sankcií je podmienené splnením minských dohôd, ale bude to oddelená diskusia, ktorá sa podľa našich očakávaní bude konať v júni. Myslím, že som odpovedal na väčšinu otázok, takže to je všetko, pán predseda, z mojej strany. Ďakujem za informácie, ďakujem za rozpravu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti a šťastnú cestu domov želám, teda do, do ESVČ. Ďakujem. Äh, Posledný bod. Posledný bod na programe rokovania je odporúčanie parlamentu pre radu a týka sa to valného zhromaždenia OSN. Náš spravodajca je veľmi obľúbený pán Kovačev, Možno vás uh, to prekvapí, ale predtým bola iniciatívna správa, teraz sa vraciame k bežnému poriadku. Teda dávame odporúčanie. Myslím, že keď dodržíme časový harmonogram, teda Pozmeňovacie návrhy sa musia odovzdať do do 20. 21. 21. do 12. tak znie návrh. Potom budeme mať dosť času. Niekto už veľmi iniciatívne navrhol 17. marca kolého tu, asi sekretariat, kto to navrhol, ale neuvedomil si, že poslanci majú aj inú prácu. Takže, pán Kovačev, máte slovo. Uh, Ďakujem, pán predseda. Chcem ešte spomenúť, že v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach Náš drahý kolega Lambsdorff bol stálym spravodajcom v rokoch 2008 až 2014 a odviedol dobrú prácu. Napísal sedem správ, návrhov pre radu na valné zhromaždenie OSN. Boli to zasadnutia 63 a 69 valného zhromaždenia OSN. Ako ste spomenuli, v súčasnom volebnom období sme nemali správu k odporúčaniu na roky 2013 až 2015, ale e, vypracovala sa všeobecnejšia správa o OSN. A ďalší dôvod, prečo predsedníctvo rozhodlo opäť prijať odporúčanie, je to, že chceme oživiť pracovnú skupinu EU-OSN vo svetle tých nedávnych udalostí, pretože očakávania e, na prácu tejto pracovnej skupiny rastú. Zvyčajne rada príjma svoje e, závery v máji a v júni každý rok pred valným zhromaždením, ktoré sa otvára v septembri. A preto plenárne zasadnutie EP by malo v máji na plenárke schváliť odporúčania a v AFETE by sme mali hlasovať už v apríli. Ako predseda spomenul, so sekretariatom sa nám teraz podarilo predložiť lehotu na preskladanie pozmeňovacích návrhov na 24. marca. Bolo by dobre, keby pozmeňovacie návrhy boli v angličtine. pardon, 21. marca je lehota na, pozmeňova- na pozmeňovacie návrhy. Návrh správy máte vo svojich podkladoch. Je tam 8 hlavných bodov. Bezpečnosť, mier, boj proti terorizmu, nerozširovanie, odzbrojenie, migrácia, ľudské práva, demokracia a právny štát, rozvoj, klimatické zmeny a EU a reforma systému OSN. Ďalšie témy, ktoré je treba riešiť, je to úloha EÚ v OSN, hladký prechod od tej poslednej správy pána Vejrenena, potom osoby s postihnutím a ich zohľadnenie v humanitárnej práci, ktorú poskytujú členské štáty OSN, závery Rady o blízkovýchodnom mierovom procese z 18. apríla 2016 a posledný bod mm, rozhovory o Sýrii, ktoré vedie a, a sprostredkováva OSN. Dobre sa mi pracovalo s tieňovými spravodajcami z politických skupín. O tých, o, hovorili sme o tých návrhoch odporúčaní a teším sa na ich názory, na ich príspevky k navrhovaným odporúčaniam. Ďakujem pán predseda, ktorého tu práve nevidím, asi odišiel. A teraz dostane slovo drahý kolega Pancéry, ktorý je tieňovým spravodajcom za socialistov. Ďakujem, ja nie som tieňový spravodajca, pretože ja zastupujem pani Soraju, ktorá je na misii v Ženeve. Chcel by, eh, chcel by poďakovať pánovi spravodajcovi za tento prvotný návrh a teší sa na spoluprácu s ním na tejto správe. Zdôrazňuje, že je dôležité, aby Európska únia eh, hovorila jedným hlasom eh, na OSN, aby mala spoločný postup a je presvedčená, že aj v prípade tejto správy je dôležité objasniť dôležitú úlohu ľudských práv pri dosahovaní zahranično-politických cieľov EÚ. E, pozmeňovacie návrhy, e, ktoré pripravuje, sa týkajú e, viacerých kapitol Ehm, prosí, aby sa vytvorili, aby sa zoradili do troch e, pilierov e, Organizácie spojených národov, teda ako pracuje Organizácia spojených národov. Tiež ide o e, uznesenie ako 1325 a uznesenie o ženách a bezpečnosti sprednedáma takisto ide aj o eh, osoby LGBT. Tu došlo k eh, veľmi nes- krokom nesprávnym smerom v tejto súvislosti prednedávnom aj eh, na európskom kontinente, aj inde. Tiež žiadame o doplnenie niečoho k téme podnikov a ľudských práv. A tiež by sme sa chceli venovať konfliktom na Blízkom e, východe, ako napríklad Palestína, Izrael, ale nie len. Dúfam teda, že bude možné tieto želania ošetriť a že naša ďalšia spolupráca bude plodná. Well, thank you, Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajcovi Kovačevovi k jeho veľkému úsiliu na vypracovanie vyváženej správy. Je viac než dôležité pre Európsku úniu, aby poukázala na zoznam spoločných priorít pred valným zhromaždením OSN ako členské štáty sú pozvované vyjadriť sa ku globálnym otázkam. A toto by bola výborná príležitosť ukázať, svetovému spoločenstvu, že Európska únia dokáže hovoriť jediným hlasom. Vzhľadom na to, ako tieňový spravodajca skupiny ALDE, chcem poprosiť, e, ak sa Európskom parlamentu podarí zapracovať do toho odporúčania nejaké zásadné, odpor- na zásadné témy, kde sa vyzvihne úloha EÚ e, v otázke ľudských práv, klimatickej zmeny, rozvoja a aktívneho propagovania právneho štátu. Ale chcem upriamiť vašu pozornosť na priebeh identifikácie a menovania najlepších kandidátov, najlepšieho kandidáta na post generálneho tajomníka a na možnosť EÚ podporiť e, férové rozdelenie na základe aj rodovej rovnosti, rodovej vyváženosti Budeme naďalej podporovať komplexnú reformu bezpečnosti rady OSN, aby sme lepšie zohľadnili nové reality vo svete, aby tam lepšie boli zohľadnené nové reality vo svete a aby sa dokázala lepšie vysporiadať s budúcimi výzvami pre bezpečnosť. Ďakujem. You, Ďakujem, pán predseda. Stojím tu, pardon, zastupujem pani Lochbiller, kolegyňu, ktorá by tiež chcela zablažovať spravodajcevi vynikajúcej práci. My ako skupina sme radi, že sa revitalizuje pracovná skupina pre OSN, podporujeme to a prajeme im veľa úspechov a veľa energie, ktorá je potrebná na to, aby tá pracovná skupina mohla fungovať. E, pani Lohbiller chcela sa viedriť k trom bodom. Jeden už spomenul kolega, tento rok sa volí nový generálny tajomník OSN a dúfame, že rada presadí niektoré reformné návrhy pred voľbami generálneho tajomníka, napríklad, že by e, boli navrhnuté možné kandidátky a OSN, valné rozloženie OSN má novú pracovnú skupinu o jadrovom odzbrojení a vyzývame Európsku úniu a členské štáty, aby aktívne podporili činnosti tejto skupiny. A napokon sme sklamaní, že členské štáty EÚ neprispeli konkrétnejšie k mierovým operáciám OSN na samite lídrov v roku 2015 tým, že by napríklad prislúbili nejaké pohotovostné jednotky, takže zaostávame za inými regiónmi a treba to napraviť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pánovi Kovačevovi. A možno by sme mohli podporiť bulharského kandidáta na generálne Ďakujem, pán predseda. Najmä čo sa týka tej rodovej rovnováhy pri voľbe nového generálneho tajomníka, toto bude dôležité kritérium výberu. A ďakujem aj tieňovým spravodajcom, Stretneme sa následne, prediskutujeme si pozmeňovacie návrhy, určite nájdeme dobrý kompromis, aby sme mali silný jeden hlas a spoločný prístup, aby sme teda rade odporučili dodržiavanie odporúčaní Európskeho parlamentu, respektíve to, čo spomínali kolegovia, to je veľmi hodnotné. Nukleárne jadrové odzbrojenie mierové operácie, e, ľudské práva, rozvoj, právny štát, klimatická zmena a veľmi rád akceptujem toto počas rokovaní. Ďakujem pekne.